Kňa Muskadin ma informovala, že 15. oktobra roku 2012 vstúpila do skupiny socialistov a reformistov, európskych socialistov a reformistov ECR. A teraz môžeme prejsť k rozhovaciemu poriadku, pracovnému plánu, ktorý bol prijatý konferenciou